z najstarších poslancov, služobne najstarších v rámci tejto snemovni a chcem povedať eh, v mene väčšiny eh, v tejto snemovni. Budete mi chýbať, keď eh, odídete. Ak, ale chcem počiarkovať, ak to bude, ak odídete. To počiarkujem to ak. Pani Skotka, to minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Počas víkendu premiérka opäť sa pokusila nejakým spôsobom dať dohromady hlasovanie v prospech tej dohody. E, v rámci Čekers e, hovorila s viacerými mužmi, ktorí e, predstavovali len menšinu v rámci jej strany. Vieme si predstaviť, čo im povedala masívne londýnske protesty, pokiaľ ide o ďalšie hlasovanie a rekordná petícia za zrušenie článku 50 opäť poukazuje na tie nálady v krajine, ktoré sú proti Brexitu. Hlasujte teda za jej dohodu, alebo Brexit bude nenávratne preč. Takisto možno pôjdu do eurovolieb, čo je hrozné, hrozná predstava pre konzervatívcov, ako, by, ako teda aj druhé referendum, ktoré by poskytlo demokratickú možnosť pre ľudí vyjadriť svoje názory a odmietnúť projekt Brexitu. Konzervatívci Toriovia teda sa boja vôle ľudí, ale nás neutíšite. V rámci celej krajiny odpor voči Brexitu rastie a pozeráme sa smerom na parlament, aby nám zaslal toto rozhodnutie na, na pre, pre, prehodnotenie. E, veríme, že máme najsilnejšie proeurópske hnutie v rámci celého kontinentu a že krajina by zahlasovala potom skutočne jednoznačne za zotrvanie v EÚ. Minútu a pol, pani Anderson. A ak je to vaše postupné, posledné vystúpenie, máte o 30 sekúnd viac. Ďakujem. Ja by som bola radšej, keby nikto už nehovoril. Veď sme vám to povedali. My sme pred referendum v Londýne varovali pred škodami Brexitu pre Írsko. A mali sme pravdu. My sme boli za to, aby ostal v EÚ. Práve preto, že si uvedomujeme škody, ktoré spôsobí Brexit nášmu ostrovu. Aj tom sme mali pravdu. A čo je ešte dôležitejšie, väčšina severoírčanov s nami súhlasí. Na začiatku rokovacieho procesu sme všetkých interesovaných varovali o taktikách britských vyjednávačov a, a opäť môžem povedať len toľko, že sme mali pravdu. Oni naozaj to ignorovali a pocitila to aj DUP Brexit to je nekonečná séria otázok, ale predsa len jedna otázka má jednoduchú odpoveď pre Írsko a možno, že aj pre EÚ. Táto, tento chaos e, predsa len e, potvrdzuje, že vo Veľkopiatkovej dohode je riešenie. A pán Tusk Myslím, že o tom hovoril pri rôznych príležitostiach. Takže treba túto otázku dedramatizovať. Ak odstránime hranicu, odstránime problém. Takže e, treba e, jednotnosť Írska na základe dohody. Ďakujem. Pán Paxas na minútu a pol. Eh, pirmininke. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, Európski lídri sa čím ďalej tým viac vzdialujú, vzdialujú od eh, Európy národov a sú čím ďalej tým viac za globalizáciu. Eh, je to akási ideológia a celý politický systém EÚ nedokáže odolať tejto ideológii. Ide o ochranu eh, záujmov veľkých podnikov za každú cenu a to aj na úkor národných hraníc. To, táto globalizácia má negatívny dopad na životné prostredie, ochudobňuje to národy a odstráňuje to alebo podkopáva to právny štát. Občania eh, nie sú už u seba. Všetko si privlesňujú politické elity a um, občania ostávajú bokom. Desiatky miliónom, desiatka miliónov uh, Európanov hrozí chudoba. Milióny detí vyrastajú v prekérnych podmienkách rodinných. Takže musíme byť proti takejto politike Musíme byť proti globalizácii a konať rýchlo. Pán Bej teraz Emmanuel Macron môže na tlačovkách e, poukazovať na obchodnú naivnosť Európanov, ale táto náhla triezvosť neznamená, že nepodpísal závery poslednej Európskej rady a pritom ten dokument presadzuje všetko a opak toho istého. Hovorí sa tam napríklad o tom, že EÚ musí chrániť svoje záujmy proti nekalým postupom tretich krajín, dokonca sa má plne využívať nástroj e, na obchodnú obranu. Veľmi dobré, ale ten istý dokument tiež tiež chce uzatvárať nové dohody o voľnom obchode a pritom Európska rada zdôrazňuje, že chce otvorený systém a tiež chce odolávať akejkoľvek forme ochranárstva aj európskeho. Myslím, že to baví Američanov a Číňanov, ktorí postupne skupujú naše podniky. Takže treba ukončiť túto situáciu, v ktorej e, európske národy sú medzi americkým kladivom a čínskou nákovou. My sme teraz eh, ukotvený v starých dogmách eh, nepokrivenej hospodárskej súťaže. Európa je ihriskom pre Američanov a Číňanov, ktorí bez komplexov eh, chránia svoje hospodárstva a presadzujú svoje záujmy. Ďakujem na minútu pán Hukem. Thank you. While some... Ďakujem Mm, z Munich Mission porovnávali postup e, mm, pani Mayovej z minulého týždňa, ale je tu aj vlna hneva, hnevu a európsky lídry naďalej e, chcú jednať proti vôli tých, ktorí sa vyjadrili v referende. Európania však majú dosť e, <clears throat> klamstiev a vystavovaní európskeho superštátu. Ak si myslíte, že britský hlas odísť bol iba akýmsi protestom, tak potom si asi niečo nahovárate. Brexit mal byť začiatkom novej politickej éry a niektorí volajú po zmene, niektorí možno po minulosti, ale niektorí tu možno, že volajú po euroskepticizmu. Ďakujem teraz pani Grostet. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem hovoriť o Brexite, o tom sa už dlhavo hovorilo. Sme e, nemáme tu jasno o budúcnosti. My e, vieme, že je to politická kríza v Spojenom e, kráľovstve, ale naše podniky a občania už sú dosť unavení z toho prešlapovania Britov treba to čo najskôr rozhodnúť, ale predsa len sa rada zaoberala aj rastom a hospodárskou budúcnosťou EÚ. E, kladol sa dôraz na umelú inteligenciu. Musíme dobehnúť naše omeškanie v digitálnej oblasti, aby sme ostali lídrami v budúcnosti. Čína totiž to má e, dôležitú pozíciu, takže naozaj musíme byť jednotní. Ja vítam E, úlohu Francúzska v tejto oblasti. Rada e, hovorila trošku rozhodnejšie, ale predsa len vieme, že sú tu rozdiely a Jung Pán Juncker povedal, že Európu netreba ponúkať, ale otvoriť. Ale čo sa týka klímy, tu záväzky nie sú dostatočné a pritom parlament e, prišiel s ambicioznými návrhmi do roku 2050, takže e, sa môžeme dostať do sklzu. Členské krajiny ignorujú naliehavosť situácie, takže ja sa pýtam, kedy sa zobudíme. Ďakujem pani Rodriguez na dve minúty. Vážení predsedovia, táto jarná Európska rada bola poslednou pred voľbami do Európskeho parlamentu a áno, veľa sme od tejto rady očakávali. Pred 20 rokmi sme vedeli zadefinovať veľký plán na vysporiadanie sa s globalizáciou Lisabonská agenda najskôr a potom Lisabonská zmluva. Ja si myslím, že teraz treba opäť zadefinovať plán pre Európu a svet. A svet sa výrazne mení. Čo sa týka Číny, je veľmi dôležité povedať to, čo sa už povedalo, teda, že áno, chceme strategické partnerstvo s Čínou, ale obojsmerné a pri rešpektovaní našich hodnôt a tiež vieme, že boj proti klimatickým zmenám a e, presadzovanie udržateľných cieľov rozvoja to bude úplnou prioritou. A hlavne, keď hovoríme európskej zvrchovanosti, tak vieme, že Európania potrebujeme zvládnuť e, digitálnu revolúciu. Musíme e, tu presadzovať európsku cestu a to treba povedať aj našim čínskym partnerom na nadchádzajúcom samite EU-Čína. Európska línia znamená ochrana súkromia, bezpečnosti a slobody. A znamená to tiež, že sa na digitálne nástroje budú používať na obohatenie a nepodkopanie demokracie. To znamená, že e, týmto sa treba, na to sa treba zamerať pri vývoji nových služieb a E, produktov a zamerať sa na potreby občanov, ľudí a musíme sa uistiť, že sa to pretaví aj do lepších a viac pracovných miest a môžeme e, zaktualizovať naše systémy sociálnej ochrany a chrániť e, občanov v kontexte týchto hlbokých zmien. Ja verím, že pre Európanov vedomosti, kultúra, to je e, to najdôležitejšie, to najväčšie bohatosť, bohatstvo. Pritom sa, na to sa treba zamerať aj pri vývoji umelej inteligencie, pretože e, naozaj e, za Brexitom je aj veľa životov. Ďakujem a teraz pani Bicoto na minútu. Európa imigrátov a daní, Európa Junckera, Merkelovej, Macrona, 27. Eh, mája vás pošlu domov, pán Juncker, eh, a takisto komisárku Vestager, komisárku Vestager, teda Taliani. My spolu s našim lídrom Mateom Salvanim sme úplne od základov pripravení zmeniť túto Európu, Európu bank a lobistických cíl. Chceme vytvoriť novú Európu, rozdielnú inú Európu, ktorá bude ochraňovať hranice, ktorá bude brániť nelegálnej migrácii, ktorá bude ochraňovať našich zamestnancov. Drahý pán Juncker a európsky byrokrati, za tieto roky ste spáchali rôzne katastrofy a možno obračili ste aj Talianov, teda iné európske národy. Taliani s veľkou pýchou a hrdosťou konečne za niekoľko týždňov vás pošlu domov. My v rámci Lega Nord budeme prvou stranou v EÚ, nakoľko hlasovanie Talianov bude skutočnou revolúciou, pokiaľ ide o demokraciu a slobodu. Pán Ujazdovský na minútu. Šanovní państwo. Vážená pani predsednička, vážení prítomní, myslím, že by sme už mali ukončiť diskusiu o Brexite. Je to citová záležitosť a častokrát sa to e, zneužíva na vnútorný boj. Nigelovi Farageovi e, tu sa dokonca podarilo kritizovať Versajskú zmluvu, ktorá ponižuje Britániu, pokoruje ju, to je absurdné, takže asi by sme sa mali k záverom rady vrátiť vecne. Ja si vysoko vážim všetky výsledky na geopolitickej úrovni, napríklad to, že sankcie proti Rusku sa potvrdili. To je dobrý hmotný dôkaz európskej solidarity, hlavne z hľadiska bezpečnosti východnej Európy. Ak bude e, bezpečná východná Európa, bude bezpečná celá Európa, čo sa týka konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Aj e, hospodárstva tak e, tu naozaj tu treba byť dôsledný. V dokumente sa totiž to hovorí, že nám záleží na prehlbovaní spoločného trhu a že chceme podporiť vývoj podnikania, ale skoro na každom zasadnutí Európskej rady sa kladú nové a nové prekažky podnikateľom, e, rastie byrokratické bremeno. Dnes napríklad budeme hlasovať o všetkom, čo súvisí s európskou dopravou. Buďme dôslední, odstráňme všetky e, prekažky, ktoré viažú ruku všetkým podnikateľom. Pán González Pons. Ďakujem pekne, Ester de Lange e, správne opísala situáciu a my hovoríme o Brexite a kde sú E, tí, ktorí e, obhajujú Brexit, e, v parlamente nerobia, iba berú peniaze, takže treba skončiť túto politickú hru, treba sa rozhodnúť buď ostať v EÚ alebo odísť. Žiadna, žiadne iné riešenie nie je a ak nie je, Ehm, možné nie je, aby Británia ostala v EÚ, ak to neplatí ani do budúcnosti, tak potom sa nebudú ani organizovať voľby do Európskeho parlamentu v Spojenom kráľovstve. Mali sme eh, kanadských eh, poslancov alebo japonských, keď sme rokovali e, o dohode s voľným, o voľnom obchode s Kanadou a s Japonskom. Nie, takže e, to nie je možné ani v kontexte Spojeného kráľovstva. Takto v parlamente, Európskom parlamente nefunguje. My e, nehráme iba našu súčasnosť, ale aj budúcnosť generácií. Ďakujem, pán Sinadinos, na minútu. Ďakujem. naozaj voľby sú v, slož, službách eh, demokracie ideálne, ale niekedy sa dajú aj zneužiť. Európska eh, elita to niekedy môže eh, zneužiť a práve, že nepriznať si svoju chybu, my sa potrebujeme vrátiť k skutočným štruktúram. Naviac EÚ e presadzuje politickú ideológiu aj využitím e, zlých informácií, e, napríklad aj v kontexte tureckých tajných agentov. Dotklo sa to Európskeho parlamentu a taktiež e, Albánci slúžili ideológii vždy väčšieho a väčšieho Albánska. Takže ide o politických zradcov mm, a mm, Taktiež e, Macedónsko bolo e, predstavené na striebornej tácke. A Európa sa na tomto všetkom aktívne podielala. Pán Brok, e, vážený prítomný, nikto nechce trestať Britov, nikto ich nechce ponížiť. Najradšej by sme ich mali v EÚ, vždy boli dobrými partnermi, ale e, teraz tvrdiť, že ich chceme potrestať, e, to znamená, že tí, ktorí sú za Brexit, už nemajú žiadne iné argumenty. Teraz vyťahujú túto myšlienku trestu a ponižovania. Myslím, že sme e, schopní sa dopracovať k nejakej dobrej dohode. Myslím, že je ale dôležité aby dolná komora britského parlamentu rozhodla. Londýn musí prehovoriť Londýnu, oni sa musia medzi sebou dohodnúť. To je tá e, cesta aj pre Britov e, k lepšej budúcnosti a preto je nevyhnutné, aby sa konečne Eh, rozhodlo. E, Európska rada dala eh, väčší priestor. Možno, že to predloženie bude eh, potrebné ešte dlhšie. Možné to je, ale potom, keď nie je schopný parlament rozhodnúť, tak potom sa treba obrátiť na ľud buď formou volieb alebo referenda. To je obvyklá demokratická cesta. Ďakujem. Minute, Pani Sipel na minútu. Vielen Dank Ďakujem. 19. marca v Taliansku v Mare Junior sa e, zabavilo, e, zabavilo plavidlo, je tu hrozba tresto. Nič o tom rada nehovorí. Ani o správach OSN, k e, utečencom, k znásilňovaniu žien, týraniu aj v tzv. oficiálnych táboroch v Líbii. My však nebudeme mlčiať, keď členské krajiny naše kresťanské a humanitárne hodnoty pošliapávajú. Odvracajú zraky, keď ľudia zomierajú. Pán Tusk, nepočúvate. E, e, ukončíme blokádu v rade, podporme záchranu na mori, e, dovršme reformu Dublinu, tak ako ju tento parlament väčšinovo odsúhlasil Nemožno totiž trestať zachraňovanie ľudí, ale naopak eh, zabránenie pomoci, ktoré naozaj možno len odsudzovať. Ďakujeme na minútu pani Hubner. Kolegovia, na stole je dohoda o vystúpení je už po 122 dní. Dnes je tu dôležitý týždeň eh, pre hlasovanie v Dolnej snemovni Čakanie na dôsledky bude rozhodujúce pre občanov e, a budeme, občania budú vidieť, ako bude vyzerať budúcnosť. Politická a ekonomická neistota cez, isto, cez Brexit e, sa dostala až na hranice únosného. My sme sa snažili poskytnúť toľko možnej istoty, ako je len v tomto procese možné. Štrasburská dohoda z minulého štvrtka z rady poskytla ďalšiu úroveň právnej istoty nielen pre zmluvu o vystúpení, ale pre celý proces. Na záver len poviem, že e, ak je, sa bude vážne diskutovať e, tá opcia, ak bude celopolitická rozpráva, vyzývame vás, aby britské politické strany to urobili tak, že sa budú rešpektovať práva občanov a že sa vyhneme neistote pre nich. Ďakujem. Slovo má na minútu pán Leinen. Európsky summit e, sa e, e, nezaoberá len Brexitu, ale vidíme, koľko času a energie táto téma konzumuje a nevidno ďalšie témy na programe ochrana klímy a zaobstaranie, zaobchádzanie so svetovou veľmocou Čína. Čína je partnerom pri klimatických úsiliach je to však aj konkurent u technológií e, na boj s e, klimatickými zmenami. Sú naozaj lídrom v týmto jednotlivých technológiách batérií, e, článkov a tak ďalej. Máme vôbec my stratégiu pre klimatické technológie? Máme priemyselnú politiku v tejto oblasti? na výrobu jednotlivých technológií, článkov, batérií, na nové technológie, na základný priemysel, E, základná chémia, ocel a tak ďalej. To nemáme a musíme to vypracovať. E, Čína je partnerom, ale je to aj vážny systémový konkurent. A tých 10 bodov je naozaj e, milníkmi pre nový postup. Musíme sa chrániť bez toho, že by sme boli hneď protekcionistickí. Na minútu teraz pán Kelly. Ďakujem e, veľmi pekne. Môj sumár v Brexitu je, vyzerá takto. Brexit nás naozaj e, e, je hrozný a vedie nás k šialenstvu. Zmietame sa v jednotlivých vlnách šialenstva našich myslí. Možno, že sa stretnú naše mysle dobre dnes v smerovni Treba uznať milión ľudí, ktorí e, minulý víkend pochodovali. Je rozdiel medzi podpismi petície a pochodom, to si treba uvedomiť. Predovšetkým si treba uvedomiť, že si dúfame, že dolná snemovňa môže výrazne rozhodnúť, aby došlo k zrážke za každú stranu. Nechceme vystúpenie bez dohody. Je tu veľká, veľká paleta medzi predložením a rôznymi formami dohodu, ale ak tak urobia, e, zostane ústava a všetci budú mať e, e, v obava, tak tam potom možno citovať ďalšieho autora a parafrázovať ho práve na Brexit. Mr. Farage finds that amusing, which is charming. Pán Farage, to je šarmantné, sa zdá, že sa výborne baví. Ďalší rečník. E, ťažko mi e, pochopiť ten sonet, ktorý som práve, práve počul. Čo ma však šokuje, že nie, nie jediný, ani, ani jediný člen vládnúcej strany Spojeného kráľovstva nehovorí. Sú totiž šokovaní tým, čo robí ich vláda, pretože vlastne e, e, tí ľudia, okrem pána Faraža, opustili sa, e, slubovali všetko, raj na zemi a, a potom E, sa ukázalo, že ten svet je celkom iný. Je to trošku ako ten pochod. Jedna vec sa a, a, e, niečo ľuďom e, slúbi, v niečo im slúbite a potom asi na súkromnom lietadle si zaletíte sem do Štrasburku. Vy nikdy si nezoberiete zodpovednosť za to, čo ste nás spôsobili vo vašej krajine. Vy ste zodpovední za národné poníženie. Nikto iný, ale vy je na čase, aby všetci vy, ktorí ste eh, hlasovali za Brexit, aby ste zobrali zodpovednosť za zavádzajúcu kampaň, ktorú ste v našej krajine viedli, kým ste ju eh, zložili ku kolenám. Naozaj ďakujem vám, pán Tusk, za vaše slova solidarity. Berieme to pozitívne. V Británii je veľké proeurópske hnutie a my nikam neodídeme. My chceme poraziť týchto ľudí. Sme na správnej strane eh, dejín. A jeden, jedna poznámka organizačná. Dnes pán Button povedal, že ľudia sú e, podvodníci. E, takýto jazyk my e, neakceptujeme v nejakej snemovni a mal by sa za to ospravedlniť. A parlament vás určite podporuje, pán Rangel. Ďakujem veľmi pekne vážený pán Tusk, vážený e, e, pán Barne, hlavný e, vyjednávač. Jednu vec vám chcem povedať jasne. Všetci, celá Európska únia koná v dobrej viere, máme dobrú vieru voči britským negociátorom a voči národu E, druhá vec, ktorú poviem, je tá, otázka Brexitu nie, e, nie je len otázkou e, o rokovania o právach. Nie je to o tom, aké práva by si ponechali Briti v EÚ alebo Európania, ktorí sú v Británii. Ide tu tiež o pomoci ľudí, ľuďom, ich podnikaniu. To sa nedeje len narastá e, neistota. Je tu veľká neistota pomedzi e, e, podnikateľmi, s ktorými som hovoril, Portugalci v Spojenom kráľovstve a naopak pri tých diskusiách, ktoré tu máme o dohodách, sú tu stovky tisíce, ak nie milióny ľudí, ktorí trpia nestabilitou a neistotou a to je naozaj dusivé atmosféra pre ich podniky. Pán Silva Pereira teraz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rada e, celkom dobre rozhodla o Brexite. Roz, krátke predlženie článku 50 je predlžiteľné až do 22. maja, ak dohoda rozchodu so Spojeným kráľovstvom sa v dolnej snemovni tento týždeň príjme. To je podmienka. Ak sa tak neudeje, Spojené kráľovstvo by malo do 12, čas do 12. apríla, aby definitívne upresnili, čo chcú. Tu je dobré opodstatnenie. Európska únia nemôže prijať, eh, aby eh, európske voľby sa vlastne eh, kontaminovali touto vojnou a aby sa budúcich parlament zmietal v pochybnostiach o jeho legitimite. Preto je dôležitá doložka, ktorá hovorí, že nové zloženie parlamentu bude platiť len vtedy, ak bude právne záväzný Brexit. Ak tá dohoda sa do, nedohodne, tak e, sa a, dúfam neudeje tento scenár. E, jediné priateľné posunutie článku 50 je dlhšie predloženie, kde budú môcť sa e, Briti zúčastniť volieb a kde Spojené kráľovstvo do budúcnosti môže definovať svoju novú stratégiu. Ďalším rečníkom je e, pán Ashford. To ale neznamená, že ste nemenej dôležitý. E, nedám vám e, extra čas, pretože verím, že to nie je vás, váš posledný prejav. Vážený pán predseda Tusk, v mene milióna ľudí na uliciach Londýnu v mene 6 miliónov ľudí, ktorí podpísali petíciu a v mene 63 britskej populácie, ktorí nehlasovali za Brexit. Chcem vám poďakovať za tú podporu, za podporu tohto parlamentu. Chcem vás uistiť, že pán Faráš nehovorí v mene 63 populácie. Ako komentár by som dodal Európanom toľko, že 25 rokov to už trvá, čo žiaden britský premiér nevysvetlil e, Britom, čo Európa urobila, čo sú prínosy a prečo sú dôležité. Nikdy e, sa neobhajovali proti e, zavádzaniu a nikdy nevyzdvihli rozhodnutia, ktoré sa prijali v rade. A práve kvôli tomuto všetkému britská tlač 20 rokov um, zakladala svoje kampane na nepravdách, populistoch, klamstve a podvádzaniu. Následkom toho všetkého je to, čo vidíme dnes. V Británii Británia je smutnou krajinou, uh, rozštiepenou ako nikdy predtým. A dolná snemovňa je v kríze. Tak nech Brexit uh, uh, je pre nás vstýčeným ukazovákom pre Európanov. Hovorím to Európanom. Vy ste generáciou Európanov, ktorí zažili najdlhšie obdobie mieru a najvyššiu mieru prosperity v dejinách. Nikdy neberte takéto niečo za e, zaručené. Cente si to, bojujte za to každý deň. Ďakujem vám. You, Ďakujeme, pán Ashworth. Dobre som sa rozhodla, že som vám dala možnosť prehovoriť. Naozaj ste to povedali veľmi emotívne a s veľkým citom pre svoju krajinu. Budem veľmi dôsledná v e, časi časti každý aj e, v e, spontánnych prejavov. Prvá je pani Švedrová. Veľmi ťažké je hovoriť teraz po kolegovi Ašvortovi. Nie je to ľahké, ja si veľmi vážim vaše slova a verte, že každý Brit by mal počuť to, čo práve povedal pán Faráž a pán Legutko, že je to Európska únia, ktorá vraj zastražuje Britov, ako by britský parlament už dvakrát nehlasoval o dohode, ktorá je dôstojná, ktorá umožňovala dôstojný odchod ako by to neboli Britovia, ktorí sa rozhodujú o sebe. My o vás nerozhodujeme. Britána rozhoduje sama o sebe. Mali by si to uvedomiť. A v tejto chvíli chcem poďakovať pánu predsedovi Tuskovi za jeho slova o príprave na summit EU-Čína, eh, e pretože to, že ľudskoprávne podmienky musia byť súčasťou obchodných dohôd, no už tak to považujem za veľmi dôležité. Európsky parlament o tom viackrát hovoril, vo svojich naliehavých správach. Je dôležité, aby európske štáty mali k tomu spoločný prístup, pretože nerozumiem dohode pre prezidenta Macrona. Bez týchto podmienok ďakujem. Slovo má na minútu pán López Aguilar. Každý, kto požiadal o vystúpenie, dostane odo mňa slovo Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Tusk. Často sme tu boli kriticky e, voči rade, ale tentokrát nie. Veľmi správne ste rozhodli o 12. E, apríli. Žiadne neisté termíny, preste tak, aby Briti mali nejaký plán. To predsa nie je na Európskej únii, je to na nich. Oni nevedia, ako vystúpiť. My sympatizujeme s miliónmi Britov, ktorí e, pochodujú po uliciach e, Británia. Nikdy sme však nesúhlasili s nezodpovednými demagogmi, ktorí tak veľmi poškodili a manipulovali. Je treba jasne povedať, že teraz a tu je tá chvíľa, už žiadne predlžovania. Až zlá správa je tá, že tu nemohli vôbec hovoriť o ničom inom, než len o tejto téme. Dobrá vec je tá, že môžeme teraz vyslať jasný signál do nej snemovne. Nech jasne rozhodne a povie, buď e, odvolajú rozhodnutie, alebo odídu. Ide tu predsa i o to, či sa budú konať voľby, európske voľby v Spojenom kráľovstve. Ďalší rečník, nech sa páči. Brexit sa okázal ako čosi e, veľmi chaotické. Pred troma rokmi Briti sa rozhodli e, odísť nie je však stále isté, kedy a ako sa tak udeje. A to je hanbou nielen pre britskú vládu, ktorá e, nedokáže e, splniť želania vlastných občanov, ale i pre EÚ. Dokonca pred Brexitom vytvorenie ignorovalo, e, alebo teda ignorovali vôľu ľudí, poučenia sa nezrealizovali. Brexit sa použil na posolstva iným krajinám, ani to nebol, ak by toto bol problém, čo by sa udialo v malej, menších krajine, ktoré nie sú ostrovmi na okraji EÚ a, a ktoré nemajú spoločnú menu. Rokovania neboli vedené v dobrej vôli. Myslím si, že druhá strana takisto bude videná, keď, videná, keď sa budú e, robiť účty. Ďakujem pani Waltmans. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že to bola dobrá rozprava ohľadom toho, čo sa udialo na samite a ohľadom e, Brexitu. Pán Faráž, už dlho vám chcem povedať, prestante s tými klamstvami, aj dnes ste ďalšie klamstvá prezentovali. A takisto na adresu pána Ashworta, myslím, že vy ste to správne posolstvo tlmočili. Musíme bojovať za Európu, musíme obnoviť Európu to je ponaučenie, ktoré musíme všetci vyvodiť tu v Európskom parlamente a naozaj chcem, aby sme to všetci robili, aby sme v rámci kampane predvolebnej v máji zdôrazňovali potrebu bojovať za Európu a aby sme aj pomenovali to, čo Európa pre nás robí. Pani Virkunen, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Brexit je obrovskou tragédiou a ukazuje to, kam vás populizmus môže zaviesť. Toto je gordický úzol v Spojenom kráľovstve, ktorý ovplyvňuje všetko, čo sa deje v Únii. A ja verím, že parlament nám bude napomocný v hľadaní riešenia, pretože je to mimoriadne ťažká situácia. Brexit ukázal veľmi vypukle, o čom to je. Často sa ľudia domnievajú, e, že tie slobody sú tak zadarmo, že je to samozrejmosť. E, spoločnosti to berú ako samozrejme, že môžu kdekoľvek vyvážať, ale to všetko je len vďaka našej spoločnej legislatíve a zmluvám. Je teda pomerne jasné všetkým európskym občanom, čo je možné dosahovať v rámci spoločnej EÚ musíme podporovať proces, v rámci ktorého Spojené kráľovstvo nájde trvalé riešenie a ja verím, že nové referendum by bolo tým najreálnejším spôsobom, ako von z tejto cesty. Pán Kaputo, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja nebudem hovoriť o Brexite, ale o klíme. Apels, e, kréty a protesty miliónov ľudí, ktorí vyšli do ulic, e, to plne reflektoval aj tento parlament ale každopádne rada e, bola tomu hluchá. Je nevyhnutné zintenzívniť globálne úsilie, pokiaľ ide o riešenie klimatických zmien, ale nad rámec tých programov a je nevyhnutné lepšie konať aj na úrovni rady. Sami tu sa nepodarilo jasne stanoviť e, dekarbonizáciu do roku 2020. E, bol tam len taká zmienka veľmi krátka o tom, ale samozrejme žiadne špecifika ohľadom e, e, povinnosti jednotlivých členských štátov a tým sa stráca a skrýva tá realita, akým spôsobom budú jednotlivé krajiny mať zabezpečený ten energetický mix. E, v istých prípadoch dokonca sa snažia zachovať podiel znečistujúcich fosilných palív na svojom energetickom mixe. To nie je dobré. Ten dom horí, ale my stále si myslíme, že problém je niekde inde, nie u nás. Pani Lukaševská. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Domnievam sa, že nikto v tejto snemovni neveril, že by Briti sa rozhodli odísť z EÚ. My sme tomu neverili, ako budú schopní podľahnúť populizmu a ako podľahnú tomu jedu, ktorý tejto snemovni vychádza z úst pána Faráža. Dnes čelíme skutočnému chaosu a Británia aj britské hospodárstvo zo dňa na deň draho platí za toto rozhodnutie. A ja dúfam, že tá lekcia, lekcia Brexitu, bude dobrým ponaučením pre všetkých v Európe, ktorí s ňou, o, teda snívajú o odchode z EÚ a ktorí sami by jedom plným nenávisti útočili na EÚ aj z tohto miesta. Ja dúfam, že v ďalšom kole volieb to dopadne tak, že tu nebudeme mať tých zradcov, ktorí síce milujú svoje denné náhrady, svoje diety a svoj plat europoslancov, ale sú tu, aby nás zničili. Ďakujem, pán Pirinsky. Ďakujem, pani predsedajúca. Na úvod tejto schôdze, tejto časti schôdze, pán Tusk e, počiarkol e, text e, v rámci záverov rady a síce silná ekonomická báza je kľúčovou dôležitá, pokiaľ ide o budúcu prosperitu EÚ a takisto konkurencieschopnosť a poukázal na to pán predseda rady, že komisia je vyzvaná na to, aby do konca roku 2000 19 predložila dlhodobú víziu, pokiaľ ide o priemyselnú budúcnosť EÚ s konkrétnymi opatreniami k implementácii. Pán predseda, apelujem na vás a prostredníctvom vás aj na pána Tuska, ktorý na chvíľočku odišiel, vidím, že sa vracia, a takisto aj na podpredsedu Katajnena. Uvažujte pozorne nad týmito slovami. Do konca roku 2019 by komisia mala predložiť dlhodobú víziu a nemôže to byť len technokratická aktivita, pán predseda. Mala by byť zohľadnená deindustrializácia strednej a východnej Európy za posledné 10 ročia. Ak chceme mať rovnovážnu e, budúcnosť priemyslu, je nevyhnutné zohľadniť túto ústrednú výzvu pre priemysel, pracovné miesta a rast. Na úvod tejto rozpravy, pán predseda, ste sa venovali otázke mobility to je príklad služieb z východnej Európy, ktoré sú vytlačené z trhu tým, že sa používajú legitímne e, sociálne a pracovnoprávne obavy. Tomu sa treba za všetkých okolností vyhnúť a ja vás chcem vyzvať, aby ste osobne sa dohľadali na to, ako ten dokument o budúcnosti priemyslu EÚ bude teda postúpený či komisii alebo rade, lebo to je kľúčové z pohľadu EÚ. Ďakujem za to, že ste mi dali tých pár sekúnd naviac. Pán poslanec Narbaty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som počúval rozpravu. Mám pocit, že je tu veľa farizejov. E, niektorí sú úplne uber farizeji. Hovorí sa tu o Britoch, ale je to práve táto snemovňa, tá, tá rada, ktorá vyhnala von e, Britov pokiaľ ide o Grécko, všetky červené čiary boli prekročené. Či to bolo tak, aby sme ich udržali v eurozóne a v EU, a tu sme zabránili možnosti diskutovať o slobode pohybu. Keby sme o tom mohli diskutovať a Cameron by dostal vtedy odpoveď, tak potom Brexit by dopadol úplne ináč. Sloboda pohybu, teda zásada slobody pohybu viedla Britov k tomu, aby hlasovali za Brexit, na to netreba zabúdať. To sú tí farizei, áno, aj vy, pán Bulma, patrite k ním e, s tým, čo ste uviedli, s tými obvineniami a takisto aj Guy On z tej svojej e, pozície e, vysokej, na vysokom kresle káže a ľudia si potom musia voliť e, medzi členstvom druhej triedy alebo nejaké horšej verzie, napríklad prepoknutia írskeho konfliktu. To je ten problém. Keby to nebolo Írsko, tak by sa to dalo. Ale sú pred dilemou, z ktorej sa nevedia dostať. A Briti nikdy nebudú akceptovať členstvo druhej triedy, kde nebudú môcť spolurozhodovať, kde budú mať len platiť do rozpočtu, kde budú akceptovať e, súdny dvor a kde nebudú mať slobodu pohybu podľa svojich predstav. Preto je nevyhnutné, aby ešte raz bolo referendum a potom by táto snemovňa, tento parlament a zároveň aj rada povedať, áno, my súhlasíme s vašimi podmienkami, alebo teda my ich budeme načúvať. Pán predseda, vy ste dali pred chvíľou priestor dve minúty. A ešte poslednú vetu mi dovolte. Musíme povedať Britom, že sú vítaní, musíme im povedať, že majú právo eh, na tie okolnosti, ktoré sa ich týkajú, upraviť podľa svojich predstav potom e, sa vrátia. Pán Epikdeos. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o to, ako zvládala Európska únia otázku Brexitu, to len poukazuje na tú klamlivú politiku, ktorá, ktorú si osvojila EÚ, pokiaľ je všetky záležitosti, ktoré rieši Namiesto toho, aby uvažovala nad tými chybami a snažila sa ich korigovať a pokúšala sa o spôsob, ako z toho výjsť von a uľahčiť celý proces Brexitu, skôr išla cestou e, ukazovania prstom a zahambovania teda Spojeného kráľovstva v tomto prípade. A v podobnom duchu postupovala aj voči Polsku, Maďarsku, ktoré tiež boli potrestané, sankcionované. Fides, strana premiéra Orbána podobným spôsobom. Takýto prístup tu bol osvojený a mali sme takýto trestajúci prístup aj voči Grécku a gréckým ľuďom, pokiaľ ide o implementáciu rôznych memorand v snahe znížiť údajne dlh. Takže takýto sankcion, sankcionovanie, takéto trestajúci prístup, zdá sa, že to je to, čo si osvojila EU. Dva roky potom v tomto Európskom parlamente, v tejto snemovni, Nemesis, bohyňa pomsty sa objaví. Pani Spiraky, pani Spiraky? Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Ako viete, starí Grekovia hovorili, že na všetkom zlom je niečo dobré. Pozrime sa na Brexit. Vidíme výsledky populizmu, vidíme tie klamstvá a zavádzanie pána Faráža a všetkých tých, ktorí uvažujú podobne ako on. Čo nám ukazuje Brexit? Ukazuje na tie rizika a spôsob, ako ľudia reagujú v takomto populistickom prostredí. My musíme každopádne Britom dať e, možnosť prístupiť tej voľbe, ktorú si želajú. Nie je možné, aby sami sa poškodzovali. Nechcem, aby sme vyvolali nejaké nesprávne, chaotické správanie. My musíme sa ubezpečiť, že ako Európsky parlament poskytneme Spojenému kráľovstvu možnosť konať jednoznačne a aj do budúcna postupovať jednoznačne a nie zmetenie. A mali by sme v tomto duchu podporiť aj druhé referendum pani Grapíny. Pani Grapíny. Jurek. Pán Jurek. Pán predseda Weber, tu prehlásil, že pokiaľ článok 7 neprináša tie dopady, ktoré by si želali tie dominantné politické sily a dominantné štáty v EÚ, že by sme mali nájsť spôsob, ako ich obísť. Mali by sme nájsť spôsob, aby všetko dopadlo nie tak, ako to predpokladajú zmluvy, ale tak, ako si to pravdepodobne želá budúci predseda Európskej komisie. A no čo keby sme predsa len e, ctili postoj vlády, postoj štátu, ktorý je zastúpený na rade? Pokiaľ tu nie je väčšina, ktorá by chcela aj naďalej útočiť na Polsko a Maďarsko, možno by stálo za to vzať na vedomie, že európske zmluvy nechcú, aby bolo možné tak e, jednoducho rozhodovať o tak tvrdých postihoch. Pokiaľ pán predseda Weber nechce ctiť právny štát, pluralizmus, ani úplne elementárne právo opozície, právo menšiny, aj tých, ktorí možno niekde nemajú väčšinu, tak možno by si predsa len mohol uvedomiť, že by mal ctiť európsku jednotu a nemal by prehlbovať tie rozdiely, ktorých je už aj tak príliš. A teraz eh, hlavný vyjednávateľ, eh, pán Barnier. Ďakujem, pán predseda vážení poslanci, poslankyne, po tejto dôležitej rozprave, ktorú sme pozorne počúvali s pánom Junkerom a pánom Katajnenom. Dovolte niekoľko slov. Chcem sa vám najskôr poďakovať, pán predseda. Pán pred, predseda Tusk ma pozval, za čo sa mu chcem poďakovať a teda mohol som sa opäť zúčastniť na e, minulotýžňovej Európskej rade. A môžem naozaj potvrdiť, že to bolo vynimočné rokovanie e, kvôli závažnosti Brexitu. Uvedomuje si to každý európsky líder, aj tu prítomný naozaj pristupujeme k tomu závažne a objektívne. Už dva roky skoro som bol poverený touto misiou predsedom Junckerom a predsedom Tuskom aj s vašou dôverou, aby som teda viedol tieto vyjednávania. Už dva roky, dámy a páni. A tak ako vy, Eh, na tom vám obzvlášť záležalo, teda otázka bezpečnosti, zabezpečenia práv občanov, to by mala byť naša priorita. To povedal pán Verhofštát, aj Weber, aj pán Galtieri, aj pán Bulman, aj ostatní. <clears throat> A táto priorita 4,5 milióna ľudí 3,5 milióna Európanov, ktorí tam žijú a pracujú a pán Faraš, e, podielajú sa na hospodárstve vašej krajiny a potom 1,5 milióna Britov, ktorí žijú a pracujú v niektorej členskej krajine. Takže tá otázka e, týchto práv je, ako povedal pán Tusk, naozaj e, bude veľmi dôležitá v kontexte dohody, v ktorú stále dúfame, ale aj pri scenári bez dohody. Takže pán Verhofštát, bude to naďalej e, priorita a my e, e, nájdeme spôsob, ako zaručiť práva európskych občanov. Dva roky pracujeme, pracujem s rovnakým rešpektom pre Spojené kráľovstvo, pre vašu krajinu, dámy a páni. Mám obdiv kvôli dejinám, kvôli kultúre. Viackrát som to mohol povedať e, aj kvôli politickým lídrom, líderkám. E, samozrejme, nezabúdam ani na vašu solidaritu v tých najťažších chvíľach 20. storočia. Solidaritu s nami. A pri tomto rešpekte spolupracujeme a z toho pán Faráš e, vyplýva aj rešpektovanie tej zvrchovanosti väčšiny Britov, ktorá sa vyjadrila. My to síce lutujeme, ale rešpektujeme to a mm, naozaj sa to snažíme e, metodicky už zohľadňovať pri vyjednávaniach. Pán Faráš v Bruseli nikto nechce ukradnúť Brexit alebo nejak e, zneužiť e, referendum Britov, ale my e, sme sa v Bruseli nerozhodli opustiť EÚ. rozhodli ste sa tak vy a vy teraz musíte podľa toho aj zodpovedne konať a vysporiadať sa s dôsledkami. Nikto iný to nespraví. Takže dva roky e, pri tom rešpektovaní vás e, pracujeme s tým výsledkom a pánovi Legutkovi, ktorý tu už žiaľ nie je, chcem povedať, že nikdy e, počas uplynulých dvoch rokov e, v mojom, v našom posti nikdy nebola nielen náznak e, nejakého poníženia alebo revanšu na, nad Spojeným kráľovstvom už dva roky. A Mohol som to povedať aj predsedničke McGuinness a pánovi Kellymu, pánovi Nicholsonovi, Tých vždy veľmi pozorne e, počúvam aj pani Anderson, aj pani Doc. E, môžem povedať, že dva roky sa trpezlivo snažíme nájsť konkrétne funkčné e, riešenia pre veľmi závažný problém, ktorý vznikol kvôli Brexitu a týka sa Írska Eh, ohrozený je miera stabilita eh, a k tomu sme prispeli za uplynulých 20 rokov po dohode z Belfastu alebo veľkopiatkovej dohode. To, to robíme, nič menej. A pán Nicholson, eh, ak by nebola dohoda pri všetkých scenároch, Veľkopiatková dohoda sa bude naďalej uplatňovať. Spojené kráľovstvo bude spolu garantom e, tejto veľkopiatkovej dohody a je tu tá írska poistka. Komisia môže poskytnúť e, dodatočné prostriedky, tak technické ako aj finančné Írsku, aby zvládli prípadné ďalšie výzvy. Čiže rešpektovať e, veľkopiatkovú dohodu, to je cesta, ako sa vyhnúť tvrdej hranici a keďže ide o to rešpektovať vnútorný trh, teda náš vnútorný trh, aj ten britský pán Farage, budú potrebné kontroly niekde. Presne o to ide. Už dva roky sa venujeme tomuto vyjednávaniu. Je to však negatívne. Brexit nepredstavuje žiadnu pridanú hodnotu. Nikto, ani pán Faraš, ktorý je tu vedľa mňa, nebol schopný dokázať, e, preukázať pridanú hodnotu Brexitu. Je to negatívne vyjednávanie. Všetci prehrajú. Musíme teda e, nájsť rozumnú dohodu a obmedziť dôsledky Brexitu a e, skoncovať s tým e, nejakým spôsobom, čo najskôr. Pani Rodríguez, vy ste povedali niečo zaujímavé. Je tu tak veľa vecí, ktorým sa treba venovať. Okrem Brexitu, tá pozitívna agenda, o ktorej hovoril pán Tusk a bude o tom hovoriť aj pán Katajnen o chvíľu, to je dôležité a pri tej pozitívnej agende samozrejme je e, miesto okrem toho usporiadaného rozvodu na budovanie toho, čo je dôležité so Spojeným kráľovstvom, a síce silné udržateľné vzťahy s veľkou krajinou, ktorá e, ostane priateľom, spojencom a partnerom rozhodnutie Európskej rady, a to chcem povedať v závere, bolo závažným rozhodnutím v snahe vysporiadať sa s touto situáciou, ktorá je niekedy nevyspytateľná v kontexte dolnej komory britského parlamentu. A to rozhodnutie treba vnímať ako e, prejav toho, že Európania chcú, aby sa Briti teraz zvrchovane rozhodli a aby sa postavili e, svojej e, svojej zodpovednosti a to o tom rozhodla aj Európska rada e, s tými dvoma lehotami, e, najskôr apríl a potom maj. Je to, je to možnosť, e, ktorú sme dali Spojenému kráľovstvu, aby konalo zodpovedne. Chcú odísť, ale musia konať zodpovedne, musia si zvoliť svoju budúcnosť a taktiež znášať dôsledky svojich rozhodnutí pretože, dámy a páni, to e, vyjednávanie nie je obchodné vyjednávanie, to nie je nejaké handlovanie, nejde o to robiť ústupky na jednej, na druhej strane, takto sme nikdy nepracovali. Ide o vystúpenie. Spojené kráľovstvo chce opustiť EÚ, e, jednotný trh, e, colnú úniu, so všetkými dôsledkami zodpovedne, aj keď, ako povedal predseda Tusk, vždy môžu ostať do 11. apríla, je všetko možné. Ale toto rozhodnutie má dôsledky a Spojené kráľovstvo to musí zodpovedne znášať, aj zvrchovane znášať. Tú možnosť teraz má na základe rozhodnutia rady. Ďakujem za pozornosť. Teraz pán Katajnen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Aj keď sa rozprava skoro výlučne zaoberala Brexitom, nebudem už nič dodávať, pretože hlavný vyjednávač, pán Barnier všetko relevantné práve elegantne vysvetlil. Takže iba k niekoľkým iným bodom, ktoré e, boli na programe Európskej rady priemyselná politika a hlavne vzťahy EU-Čína. Stručne k priemyselnej politike. Komisia už vytvorila pracovnú skupinu, e, skupinu expertov, ktorá pracuje na budúcej priemyselnej politike EU s cieľom 2030 e, čiže pracuje už viac ako rok. Ja jej spolu predsedám spolu s komisárkou Bienkovskou. E, budú aj konkrétne návrhy z našej strany do leta. Takže nadchádzajúca komisia, a Európsky parlament budú mať tento dokument k dispozícii, čiže budú tam hlavné e, náznaky toho, ako zmodernizovať európsky priemysel. A ďalšia dôležitá téma. Vzťahy EU-Čína my si naozaj ceníme, že rada zohľadnila náš e, návrh aj ich e, aj ho schválila, pretože EU a Čína sú strategickými partnermi a strategickí partnery častokrát myslia spoločne, nielen konajú spoločne. A možno, že to je v súčasnosti trošku problematické. Máme veľa spoločného s čínskymi